Otváram zasadanie. Dobrý deň. Ako viete, prvý bod programu rokovania je pripomenutie 10. výročia Lisabonskej zmluvy a e, právne záväznej charty základných práv. E, chcem vám pripomenúť, že pri tejto príležitosti e, nepredpokladáme postup catch takže budeme príjmať karty, modré karty. Pani predsednička rady, pani predsednička komisie, kolegyňa a kolegovia. Ďakujem za to, že ste prišli, aby sme spoločne oslávili 10. výročie nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a charty základných práv, ktorá je právne záväzná. Minulého 1. decembra počas e, e, ceremonie v Dome Európy za prítomnosti pani e, von der Leyen pána Michela a Christine Lagarde eh, sme si pripomenuli eh, tento, eh, toto výročie a zároveň začiatok nového funkčného obdobia. Keď sme prichádzali do Štrasburgu, prichádzali sme cez Nemecko a potom sme vošli do Francúzska. Ani sme si neuvedomili, že sú tam hranice od 1970 Eh, je to hranica, ktorá je eh, otvorená a je to obrovský, obrovské víťazstvo. A nemôžeme to považovať eh, za samozrejme práve dnes, keď oslavujeme 75 rokov, si pripomíname 75 rokov od, od bitky v Ardénach, e, ktorá poznačila niekoľko e, generácií. Je dôležité pripomenúť si, že európsky projekt je jediný, ktorý nám umožnil budovať mierový priestor, priestor slobody a demokracie. A to sú hodnoty, ktoré musíme každý deň obhajovať, keď pracujeme pre Európsku Európu, aby bola silnejšia a efektívnejšia pred eh, desiatimi rokmi nadobudla platnosť Európska, eh, Lisabonská zmluva. Bol to veľký krok vpred pre inštitúcie občanov našej krajiny a najmä pre parlament, eh, pre demokraciu v Európe, pretože sa posilnil demokratický charakter našej únie, jej efektívnosť, transparentnosť a aj občania vďaka tomu dostali väčší a silnejší hlas už 10 rokov parlament spoločne s radou schvaľuje rozpočet Európskej únie a to je veľmi dôležité v realizácii európskych politík, ale za číslami a za finančným rámcom a rozpočtom sú vždy konkrétni ľudia a týmto ľuďom treba dať konkrétne odpovede. E, vďaka Lisabonskej e, zmluve rešpekt pre ľudské práva, e, rovnosť, demokraciu, solidaritu a právny štát. Toto všetko sa stalo piliermi Európskej únie. Takže 10 rokov ubehlo od tejto e, zmluvy a napriek tomu pokračuje diskriminácia aj v našich e, krajinách e, a v správach neustále čítame, že stále sa vyskytuje násilie proti ženám a prípady nenávisti a takisto E, sme si pripomenali e, Deň solidarity a práve preto chcem pripomenúť, e, že naša Európa je solidárna. Musíme myslieť na našu budúcnosť spoločne, musíme spoločne kráčať do budúcnosti v minulých voľbách nám naši občania svojou účasťou vyslali jasné posolstvo. Chcú sa viac zapájať do európskeho projektu. Som presvedčený, že konferencia o budúcnosti Európy, e, ktorú spustíme v nasledujúcich mesiacoch, to je príležitosť, ktorú nemôžeme premeškať. Chceme počúvať občanov, aby sme si vypočuli, aké majú očakávania, potreby a nádeje tak, e, aby naša demokracia fungovala lepšie. A musíme premietnúť do praxe všetky tieto požiadavky, tak aby sme vytvorili úniu, ktorá ešte efektívnejšie vie čeliť globálnym výzvam. Prirodzene toto všetko sa musí premietnúť do parlamentných aktov a do politík a verím tomu, že naša generácia je schopná vyrovnať sa s týmito výzvami. Ďakujem vám. Teraz dávam e, slovo e, pánu predsedovi Manfredovi Weberovi, prosím. Dámy a páni, E, povedzme si to jasne, e, vďaka Lisabonskej zmluve sme kompenzovali neúspech pri vytváraní Európskej ústavy. Naučili sme sa z svojich nedostatkov a e, vedeli sme čeliť kritickému momentu Európskej únie. Lisabonská zmluva vytvorila úniu a vytvorila podmienky na to, aby sme postupovali jednotne aj v oblasti zahraničnej politike, napríklad v prípade európskej iránskej nukleárnej dohody posilnila Európu občanov, Európu spolu rozhodovania, ktorá vytvorila e, podmienky e, pre vytváranie legislatívy. A pridali sme aj nové zodpovednosti, boj proti trestnej činnosti, otázky e, výmeny údajov, azylová politika. E, toto e, zvýšilo bezpečnosť Európy a takisto sme schválili právne záväznú chartu základných práv. Táto charta nám hovorí, čo to znamená byť Európanom, čo je to sociálno-trhová ekonomika, právny štát, boj za demokraciu a ľudské práva Európa eh, a vývoj Európy nebol nikdy priamočiarý. Lisabonská zmluva bol obrovský krok smerom k novému spôsobu spolupráce medzi európskymi štátmi. Edmund Burke povedal, že štát bez eh, schopnosti meniť sa nemá ani eh, schopnosť napredovať. 10 rokov po Lisabonskej zmluve treba urobiť ďalšie odvážne kroky. Nadchádzajúca konferencia o budúcnosti Európy je tou najlepšou príležitosťou a pri e, e, a treba skutočne opäť snívať o novej Európe a musíme si položiť základné otázky, aké sú hlavné oblasti, kde sa Európska únia musí v budúcnosti snažiť. Musíme vykonať eh, kontrolu kompetencií Európskej únie. Európska únia sa musí zameriavať len na tie otázky, kde môžeme dosiahnuť eh, pozitívne výsledky pre občanov zároveň potrebuje Európska únia správne e, vhodné nástroje na to, aby mohla konať. Ako môžeme posilniť parlamentnú demokraciu na európskej úrovni? To je takisto aktuálna otázka, e, pretože Ehm, ľudia budú volať tých, ktorí rozhodujú na zodpovednosť. Ako môže Európa postupovať vo svete, kde proti sebe stojí Čína a Spojené e, štáty? Musíme hovoriť jedným hlasom. Aj naša volebná e, kampaň vychádzala e, z toho, že treba počúvať. Takže budujme Európu spoločne s občanmi národnými a regionálnymi parlamentmi, na čele ktorých e, je Európsky parlament. Za EPP môžem povedať, že máme jasnú predstavu. Nejde tu o minimálneho spoločného menovateľa. Ide o to, aby sme presadzovali tie najlepšie myšlienky. Nejde o teoretické úvahy, ale o konkrétne kroky. Nejde o e, technické otázky, ale skutočnú e, debatu, čo to znamená byť Európanom, tak e, aby sme e, súčasne s národnými identitami budovali európsku identitu. Takže 10. E, výročie by malo byť takýmto kľúčovým bodom. Ďakujem vám. Ďakujem. Pani predsednička Garcia Pérez, máte slovo. 10 rokov po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, je výbornou príležitosťou na obhliadnutie sa späť. Lisabonská e, zmluva bola úspechom portugalského predsedníctva so socialistickou vládou, vo veľmi chulostivom okamihu e, spomíname si na raumu, e, ktorá, ktorú predstavovala odmietnutie Európskej ústavy v 2005 dvomi členskými štátmi. Ale musíme uznať, že e, práce na dohovor v 2013-2014 e, predstavovali veľké výzvy. E, v otázkach trhu sme nedosiahli až taký ctižiadostivý proces. Chceme Európsku úniu, ktorá sa bude zasadzovať za občanov, za ich práva, ktorá bude lepšia, pokiaľ ide o sociálne práva. Ale odmietnutie eh, zo strany Francúzska a Holandska ukázalo, že určitá časť občanov sa necítila zapojená do tohto procesu. Celý rad významných aktérov bol do Lisabonskej zmluvy však zapojený a preto došlo k veľkému pokroku. Európska únia tak mala teraz právny základ, je právnickou osobou a mohla začať vyjednávať e, so zvyškom sveta. E, Charta základných práv je záväznou listinou a podporuje a posilňuje ochranu ľudských práv. Je to postačujúce? Nie Občania od nás očakávajú podstatne viac a preto konferencia o budúcnosti Európy bude pre nás príležitosťou, ktorú musíme využiť. Musíme ju využiť na to, aby sa naštartovali demokratickejšie procesy, ktoré budú bližšie k občanom. Je potrebné počítať s občanmi a s občianskou spoločnosťou od samotného začiatku, aby sa cítili eh, byť zapojení. Nemôžeme rozhodovať o nich bez nich. Ak bude existovať politická vôľa, môžeme toho dosiahnuť oveľa viac. Napríklad môžeme skonsolidovať medzinárodné e, e, volebné kandidátky, e, môžeme riešiť otázku jednomyselnosti v takých dôležitých otázkach ako napríklad fiskálna politika, tak by sme mohli dospieť k spravodlivému zdaňovaniu a tak by sme mohli zamedziť situácie blokovania, napríklad pokiaľ pokiaľ išlo o e, Severné e, Macedónsko a Albánsko. E, členovia rady to v skutočnosti vlastne vedia. Minulý týždeň sa snažili nájsť riešenie, ako prekonať toto, túto jednohlasnosť, aby sme mohli zabezpečiť uhlíkovo neutrálnu Európu v roku 2050. Je potrebné znižiť počet rozhodnutí, ktoré treba príjmať jednohlasne. To je dôležité v rámci víziev, ktoré ktorým čelíme. A toto je chvíľa, e, aby e, sme si toto uvedomili. Európa už nie je tým, čím bola pred desiatimi rokmi. Je tu naliehavá a klimatická otázka a tiež si musíme uvedomiť, aké sú očakávania občanov. Tí čakajú, že vyriešime ich problémy. Treba prekonať tieto problémy, detskú chudobu napríklad. Využíme túto príležitosť. Seriózne spolupracujeme s občanmi na budovanie lepšej, silnejšej Európy. Kole kolega Pascal eh, Durian. nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička. Pán predseda, Nachádzame sa vo veľmi dôležitom momente pre Európsku úniu, povedali ste to vo svojom úvodnom prejave a mm, máte naozaj eh, veľmi závažnú úlohu. A vo Francúzsku je to doba, kedy eh, žiaci E, vlastne vstupujú do nového života, do novej školy, na nové liceum, na vysokú školu a tak ďalej. Strácajú ten komfort e, školy a uberajú sa do komplikovanejšie situácie. Z e, Svet sa za 10 rokov veľmi zmenil. Viete to vy, vieme to aj my. Výzva pred ktorou sa teraz ocitáme, už nie je len tou výzvou, pred ktorou sme stali pred desiatimi rokmi. Klimatické otázky, sociálne otázky, otázky migrácie, presun obyvateľstva, otázky demokracie, nebezpečenstvo, ktoré, ktorému sú vystavené naše demokracie, právny štát. To sú nové témy Musíme sa e, ďalej vyvieť, musíme rozvíjať naše pravidla v svete, ktorý sa mení, musíme tiež zmeniť naše vlastné pravidla. Musíme to urobiť v demokratickej logike, rešpektujúc právny štát. A e, očakávam aj e, od rady, že sa tá medzivládnosť bude ďalej rozvíjať. Teraz sa viacej môžete spoliať na zastup zastupiteľskú demokraciu eh, parlamentu, ktorý zvolili priamo občania. Treba pokračovať v tomto procese, ktorý sa začal v Lisabone. Aj eh, rada musí byť transparentnejšia. Komisia sa teda môže eh, spoliehať na dvoch spoluzákonodarcov a konferencia pre Európu, o ktorej ste hovorili, pani predsednička, to je zásadné. Občania, občianská spoločnosť vstupuje do tejto verejnej debaty a my musíme zohľadniť extrémne e, seriózne ich očakávania. Nemôžeme už pokračovať e, proti občanom alebo bez občanov a občianskej spoločnosti. Preto táto konferencia pre Európu Nesmieme sa e, iba uspokojiť s tým, že budeme počúvať občanov, musíme ich pripojiť, musíme ich zapojiť do nášho európskeho projektu. V 21. storočí potrebujeme európske občianstvo, a to e, nebude len e, suma tých 27 členských štátov, e, je tam ešte niečo viac. Je to všeobecný európsky záujem. Takže pani predsednička, pán predseda, viem, že parlament tu bude, aby vám pomohol zapojiť občanov do tejto verejnej debaty. A nenechajme si ujsť túto príležitosť, ktorá je možno jednou z posledných príležitostí Európy. Približiť sa k občanom, k tomu už eh, posledné slova. Viete, že pred 70 rokmi eh, tu bola iná udalosť. Winston Churchill sa vyjadril na plas Kleber na balkone pár sto metrov odtiaľ to povedal tieto dve, dva riadky na záver, čo chcem citovať, pretože to je aktuálne. Nebezpečenstva, ktoré nás ohrozujú, sú veľké, povedal, ale veľká je aj naša sila. Nie je žiadny dôvod že by sme neboli úspešní pri realizácii cieľa a pri vybudovaní štruktúry jednotnej Európy. Povedal to pred 70 rokmi a vtedy to bola pravda a je to pravda dnes ešte viac. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda Lamberts, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Pred desiatimi rokmi eh, vlastne vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva v Európskom parlamente a dnes to považujeme za pokrok v budovaní nadnárodnej demokracie, ktorou sa má Európska únia stať. Bez Lisabonu by parlament nezískal právo ratifikovať či netratifikovať medzinárodné zmluvy. Nebol by získal právo spolurozhodovať vo väčšine európskych záležitostí alebo vypočúvať základných, eh, základné zodpovedné osobnosti Európskej únie Takisto v Lisabone mm, bola prijatá charta základných práv, ktorá má lepšie chrániť dôstojnosť, slobodu, e, legálnosť, solidaritu, občianstvo a spravodlivosť pre všetkých a všetky v Unie, Unii. A nie je slobodno ignorovať aj to, že mnohí z našich spoloobčaniek a spoloobčanov, najmä vo Francúzsku, v Holandsku a v Írsku, vnímali e, vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy ako negáciu svojich očakávaní. pričom e, sú v tej zmluve nejaké neoliberálne ustanovenia, napríklad zákaz centrálnej banky financovať e, verejné investície, alebo je tam akési, akási absolútna dogma voľného pohybu kapitálu. Je to nerovnováha medzi e, ekonomickými slobodami, ktoré sú zákonom garantované a právom občanov, ktoré sú často iba deklarované. Čiže Európsky parlament môže odmietnúť e, zmluvy, ktoré považuje za v rozpore so všeobecným e, e, záujmom únie, tak ako napríklad Mercosur, kde neboli klimatické ustanovenia. Máme spolorozhodovanie napríklad v oblasti SPP. Slúžime občanom a môžeme žiadať komisiu, aby predkladala novú, novú legislatívu v súlade s, tým, s tou zelenou dohodou ale nesmieme e, obchádzať napríklad pravidlo jednomyselnosti, napríklad článok 116, pokiaľ ide o harmonizáciu e, daní z, e, daní z príjmu právnických osôb. Občianky a občania Európy nás budú veľmi pozorne sledovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán predseda Zany, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dnes si pripomíname 10. výročie toho, čo malo byť e, dohodou, e, ktorá mala zabezpečiť budúcnosť Európy e, ako Európy, ktorá rastie a je úspešná. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Dnes sú inštitúcie Európskej únie slabšie aj občanov sa to týka a Európska únia ako taká prechádza hlbokou inštitucionálnou a politickou krízou. Je to teda zlyhanie istého e, prístupu a centralistickej politiky, ktorú presadzovala e, Lisabonská zmluva, ktorá nezohľadňovala e, právomoci členských štátov a rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami a občanmi týchto krajín a e, to sú veci, e, ktoré treba vnímať ako e, hodnoty a treba sa o ne starať. Takže obávam sa, aby sme neurobili tie isté chyby. Pripomeňme si referendum o Brexite vtedy E, Európa e, sa postavila e, s nepochopením voči výhradám niektorých národov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 A ak to tak nebude, e, obávam sa, že o ďalších 10 rokov alebo 20 rokov nebudeme môcť oslavovať výročie Lisabonskej zmluvy. Pán e, Dambanský, prosím. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми kolegy. Kolegyňa a kolegovia, vážený pán predseda, ubehlo 10 rokov od e, nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy Išlo o vytvorenie ústavnej Európy a zároveň e, to bola príležitosť na e, zriadenie EKR. My, my obhajujeme e, hodnoty transparentnosti. To nakoniec bol aj cieľ Lisabonskej zmluvy. Bohužiaľ, prišla o doba e, ešte väčšej e, centralizácie a ľudia prestali dôverovať práci inštitúcií. Lisabonská zmluva je aj jedným z dôvodov Brexitu. Aj dnes je tu veľa ľudí, ktorí um, útočia proti členským štátom a vládam, ktoré uh, boli plnoprávne zvolené. Stále chcú trestať uh, krajiny za rozhodnutia v oblasti migrácie. Napríklad Lisabonská zmluva dala väčšie právomoci Európskemu parlamentu, ale išlo skutočne o to? Myslím, že nie, pretože neverím žiad, žiadny super štát, ktorým by Európska únia chcela byť. Neverím takému projektu, ktorý chce nahradiť moju vlastnú krajinu podľa mňa bola Lisabonská zmluva chyba. Mal to byť kompromis, e, ale vychádzal z chybného konceptu federalizácie. My potrebujeme Európu e, zloženú z členských štátov, ktoré sa navzájom rešpektujú a môžu e, postupovať dopredu spoločne. Ale chcem vám všetkým v každom prípade zaželať krásne sviatky. Ďakujem. Merci. Euh. Ďakujem, pán predseda. Je to uh, naozaj uh, veľká vlna uh, emócií, že uh, oslavujeme Lisabonskú zmluvu, aj keď to neprešlo v referende v Holandsku, Francúzsku a Vírsku. Uh, má skutočne uh, aktuálne inštitúcie majú antidemokratický charakter a nezaujíma sa skutočnými výzvami, pre ktorými teraz stojíme nerovnosťou a klimatickou zmenou nedokážeme realizovať sociálnu spravodlivosť v eh, Únii, táto charta základných práv iba skrýva to, že je to trh bez duše. Musíme si položiť aj otázky, ktoré sú možno tabú. Tento nový deal, Green Deal, sociálne a ekologické otázky nedokážeme zrealizovať bez potrebnej sily v súčasnom rámci. E, ekologická e, transformácia e, je, je, je bránené rigidnými pravidlami a Európska komisia to podporuje a ešte tento eh, týždeň tu máme takúto historickú mobilizáciu. Máme tu všeobecný dumping, ktorému pomáhajú dogmy voľného obchodu a voľnej hospodárskej súťaže. Boj proti daňovým únikom tiež je nesmierne ťažký vzhľadom na európske daňové ráje, ako je uh, napríklad Holandsko a Luxembursko právo veta. Nesmieme strácať čas, musíme uh, zrealizovať bezprecedentnú revolúciu po e, vojne. Musíme zmeniť náš e, spôsob fungovania. Na to je tá konferencia o budúcnosti Európy. Musíme povinne konzultovať ľudí. Potrebujeme mať právo iniciatívy Európskeho parlamentu. Musíme mať nulovú e, toleranciu voči, voči netolerancii potrebujeme všeobecný eh, prístup všeo, eh, k spoločnému blahu, potrebujeme solidaritu, potrebujeme kolektívny obnovený projekt, sociálnu a daňovú harmonizáciu a pakt o harmonickom a udržateľnom pokroku. Eh, centrálnu banku, ktorá bude slúžiť ekonomickej transformácii a tej zelenej dohode. To očakávajú európsky občania. Takto dokážeme konať z očí v oči naliehavostiam dnešnej doby. To sú ponaučenia, ktoré musíme vyvodiť z tohto desaťročného výročia. Ďakujem. A teraz pán Bulok, máte slovo. Vážený pán predseda, keby nebolo Lisabonskej zmluvy, je to celkom možné, že by teraz nebol Brexit Takže možno by sme mali byť vďační, že ste sa rozhodli rozširovať svoje právomoci a že ste sa rozhodli vytvárať superštát a e, ignorovali e, želanie e, národných štátov a hlasiteľov. Aj laboristická strana urobila vtedy kroky, ktoré dnes ľutuje. Pripomeňme si, čo povedala Margarita Čerová. Európa by eh, nemala byť nejakým intelektuálnym konštruktom, ktorý sa neustále modifikuje. Ale bohužiaľ to sa stalo. Eh, Lisabonská zmluva obsahovala našťastie aj článok 50 eh, o tom, ako sa dá odísť z Európskej únie, ale aj to bola určitá pasca. Ale Británia si odhlasovala odchod vďaka strane pre Brexita Nigelovi Farageovi. a sme sa e, posunuli e, k tomu, že odídeme z Európskej únie do 21. januára. Takže vy oslavujete Lisabonskú zmluvu, ale my oslavujeme svoju nezávislosť a demokraciu opäť ako slobodná krajina. Ďakujem. E a teraz eh, pani predsednička von der Leyen, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslanky a poslanci. Keď sa pozrieme na začiatok tohto storočia, tak eh, v európskom projekte niečo chýbalo. Eh, padla už síce železná opona, európske spoločenstvo bolo etablovanou realitou, ale predsa niečo chýbalo. Slovami môjho predchodcu Žaka Delora, Európa potrebovala dušu. Povedal, teraz je čas dať Európe dušu. A presne o to ide pri Lisabone. Keď sa obratíte na právnikov, vysvetlia vám, že Lisabonská zmluva dala Európe jednotnú, jednu právnickú subjektivitu. Áno, samozrejme, ale je tam toho viac. Lisabonská zmluva dala Európe dušu, respektíve znovu objavila skutočnú dušu Európy. Dušu, ktorá nás viedla v boji proti tyranii a k porážke tyranie. E, dušu, ktorá strhla železnú oponu a znovu zjednotila náš kontinent. Lisabonská zmluva išla až do jadra našej európskej identity. Demokracia, právny štát, práva a slobody pre všetkých. A Lisabon dal do centra pozornosti občanov Európy. Dal viac právomoci Európskemu parlamentu, e, vlastne domu európskej demokracie. E, vyzval do popredia národné parlamenty a dal európskym občanom právo žiadať komisiu, aby navrhovala legislatívu. Vdýchol čerstvý vzduch európskej demokracii. Európsky projekt sa vybudoval na hospodárskych základoch, ale Európa vždy mala byť viac než len uhlie a oceľ, viac než len jednotný trh. Vždy to mala byť únia. A vďaka Lisabonu Európa znovu objavila svoje poslanie. Vážené poslankyňa a poslanci, za týchto posledných 10 rokov zaviali nad Európou pochybné vetry. Ale naša únia je ako trsť ktorá sa skloní, ale nezlomí. Nové výzvy ju neparalizujú, ale pomáhajú jej pokročiť, pretože využíva svoju silu v princípoch, e, ťaží svoju silu z princípov a hodnôt e, zmluv a európskeho ľudu. Únia však nie je hotovou vecou. Je to neustála, neustále budovanie je to rozhodnutie každý deň sa obnovovať. A v tom je krása a jedinečnosť. Som presvedčená, že sme ešte nevyužili všetky možnosti Lisabonskej zmluvy. Od roku 2016 som ako nemecká ministerka obrany prispela k objavovaniu trvalej štrukturovanej spolupráce vo vlasti do obrany. E, takže tak, tak, v zásade, v skratke môžem povedať, e, únie obrany. Bolo to už zakotvené zmluve, ale potenciál ešte nebol plne, plne objavený. Zmluva nám má ešte veľa toho, čo ponúknuť. A aby Európa bola ešte efektívnejšia, silnejšia a zrchovanejšia. Teraz musíme zrealizovať celý potenciál Lisabonu Počuli sme tu mnoho slov už dnes a keď oslavujeme týchto posledných 10 rokov, naše pohľady sa obracajú na nadchádzajúcich 10 rokov. Budú také, ako si ich budeme my chcieť urobiť. Budú také, ako ich budú mať chcieť európsky občania. V čase Lisabonu sme si ešte kládli otázku, či by Európa mohla mať hymnu alebo vlajku. V priebehu posledných desiatich rokov milióny európskych občanov vyšli do ulic, majúc nad hlavami modrú vlajku s 12 hviezdičkami, našu európsku vlajku. A milióny Európanov sa nadchli, keď e, objavovali noty Odina radosť krásnej hymny našej únie. Európa to sú jej občania. Preto budúcnosť, e, konferencia budúcnosti Európy musí byť ich konferenciou v prvom rade. Musíme počúvať to, čo nám chcú povedať. Musíme odpovedať na ich obavy, na ich nádeje. To je najväčším holdom, ktorý môžeme vstať Lisabonskej zmluve zmluve, ktorá dala Európe dušu. Zmluve, ktorá vytvorila Európu občanov. Zmluva, ktorá vrátila európskych občanov do srdca európskeho projektu. Európa je ich voľbou, je ich budúcnosťou. A Európa je našou voľbou, ktorú si musíme každý deň v, našich, v našom konaní obnovať. Nech žije Európa. Ďakujem. pani predsedníčka. A teraz pán predseda Michel, máte slovo. Mr. President, Madam President, pani predsedníčka. Parliament. No. Pán predseda, pani predsednička, vážení poslanci, je potešením, že môžeme oslavovať e, výročie e, z Lis- Lisabonských e, zmluv. Je to premostenie medzi minulosťou Európy a jej budúcnosťou a aké lepšie miesto si vieme predstaviť eh, pre oslavu tejto udalosti, než tento parlament, dom demokracie. Dámy a páni, inštitúcie sú dôležité, eh, zabezpečujú kontinuitu, ako správne povedal Jean Monnet sú dôležité, eh, pretože zlepšujú našu možnosť konať. Pozrime sa e, trochu späť. E, rímske zmluvy e, potvrdili solidaritu, ktorá zväzuje, spája Európu. Maastrichtské zmluvy sú veľmi e, dôležité z historického aspektu. E, pomohli e, spojiť rozdelený kontinent a vyliečiť naše rany chartu ľudských práv urobili právne záväzenou a začali eh, éru novej Európy až do dnešných čias založenú na demokratických eh, inštitúciách a zaviazanú zlepšovať životy svojich občanov. Všetci eh, sme vďační za hodnoty, akými sú voľnosť, sloboda prejavu Lisabonská zmluva posilnila našu demokraciu, naše demokracie a posilnila eh, aj právomoci parlamentu. Tak isto eh, poskytli Európe silnejší hlas, bola zosynchronizovaná e, európska zahraničná a vnútorná e, politika. Teraz môžeme e, zvyšku sveta odpovedať jednotne. Aby som hovoril slovami Karla Bilda, chcem, aby z Európy sa stal hráč a nie ten, ktorému niekto diktuje podmienky. Dámy a páni, sme e, teraz netrpezliví, pretože pred nami sa nachádza toľko víziev, klíma, digitálna agenda, mier, bezpečnosť, obrana, e, možnosť hovoriť spoločným hlasom na medzinárodnej scéne. Zdieľam s vami presvedčenie, že môžeme dôverovať v budúcnosť. Môžeme byť optimisti. Zahajuje sa nový cyklus Európy Európskej únie. Máme Európsky parlament, ktorý je zmobilizovaný pre výzvy budúcnosti, ktorý je pripravený dostať si svojej zodpovednosti. Vieme, aké sú ciele Európskej komisie, ktorá vytvorila strategickú perspektívu a bude zohrávať dôležitú úlohu aj počas konferencie o bezpečnosti Európy, ktorá eh, dá Európe eh, nového ducha, nový eh, elán po desiatich rokoch od vstupu e, do platnosti Lisabonských zmluv. Pozerajme sa s optimizmom na nadchádzajúce roky, aby sme uskutočňovali európsky sen a naplnili ho pragmatizmom, realizmom a najmä veľkým odhodlaním. Viete, že všetci európsky občania akéhokoľvek pôvodu, vierovýznania, presvedčenia sa cítia byť zaviazaní týmto hodnotám. Máme tu tú, spomínanú dušu Európskej únie a tu si chceme chrániť. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Uzatváram diskusiu a bude nasledovať niekoľkominútová prestávka. Ďakujem. Ďakujem, budeme pokračovať. Takže program rokovania. Závery zo zasadnutia Európskej rady 12. a 13. decembra 2019 vyhlásenia Európskej rady a komisie. Chcem pripomenúť, že môžeme e, uplatniť e, postup Eye, modrou kartou alebo elektronickým systémom e, postup poznáte. Dám e, slovo pánu predsedovi e, Michelovi predsedovi Európskej rady. Prosím, máte slovo. Pán predseda, vážená pani predsednička, páne poslankyne, páni poslanci, bolo mi veľkou cťou poprvýkrát predsedať eh, Európskej rade a som rád, že sa prvýkrát môžem vyjadriť pred eh, Európskym parlamentom v tejto svojej funkcii. A myslím si, že to poslúži kvali- rozvoju kvalitnej medziinstitucionálnej spolupráce v prospech Európanov. Chcem vám teda dať eh, trošku informácií o Európskej rade minulý týždeň. Prvý bod sa týka ambícií. Uh tak povediac, uzatvoriť e, mier s prírodou. Máme pred sebou veľkú výzvu a pár hodín po oznámení zelenej dohody Európskou komisiou e, tento veľký akčný plán e, zorganizovať boj proti klimatickým zmenám, som s radosťou mohol prehlásiť, že Európska rada jednohlasne tiež sa dohodla na klimatickej neutralite do roku 2050 aby sme mohli implementovať túto dohodu, ktorá bola jednohlasne podporená. Je to obrovský krok správnym smerom a dosiahneme pokrok to je akoby muž či žena na mesiaci, takýto projekt. A chcem tiež poukázať na to, že Európska rada správne poukázala, že e, klimatická transformácia, respektíve ekologická transformácia musí byť e, spravodlivá, sociálna. E, Európska investičná banka, tam má tiež veľké ambície, pokiaľ ide o financovanie klimatických akcií Chceme mať tiež ten fond spravodlivej transformácie, fond solidarity, ktorý sa bude obsávať tú myšlienku, že všetky európske krajiny nemajú rovnaké východisko, že národné situácie nie sú úplne identické. Poznamenali sme aj toto, čo je z nášho pohľadu dôležité. Musíme mať stratégiu, ktorá bude rešpektovať rozhodnutie jednotlivých štátov, pokiaľ ide o energetický mix. Takže toľko, niekoľko prvkov súvisiacich s tou prvou témou boj proti klimatickej zmene. Je to vážna výzva, ktorú chceme pretaviť na príležitosť pre rast inovácie, aby Európa bola lídrom v tejto ambícii a mobilizácii. Európska rada tiež chcela politicky prispieť k tomuto cieľu. Dámy a páni, ten budúci rozpočet Európy bude veľmi komplexný, lebo je to veľmi zložitá otázka vzhľadom na Brexit. Vieme, že to znamená, že krajiny budú musieť platiť viac. Niektoré krajiny budú zasa musieť aj dostávať viac. My sa snažíme o to, aby sme nastavili proces rokovania s lídrami na základe e, zmluv a táto debata o budúcom e, rozpočte sa netýka len HDP alebo národných príspevkov, hoci je to samozrejme na národnej úrovni veľmi viditeľné, ale je to takisto aj veľmi dôležitá otázka súvisiaca s obsahom, prioritami a podstatou toho, čo chceme v nasledujúcich rokoch robiť, aká je pridaná hodnota, na ktorej chceme v nasledujúcich rokoch pracovať. To je teda ďalší dôležitý bod, musíme nájsť e, rovnováhu medzi e, klasickými európskymi e, policiami, ako je napríklad mm-hmm. kohézia, politikami, ako je kohézia a podobne, a novými politikami, ktoré vyžaduje migrácie, zmeny klímy, inovácie. A bude veľmi dôležité spolupracovať s mm-hmm. európskymi lídrami a, a samozrejme aj s parlamentom a s podporou komisie. A v tomto smere v tomto duchu robiť kroky v nasledujúcich e, týždňoch a mesiacoch. Samozrejme ide aj o kondicionalitu, podmienenosť a rôzne aspekty podmienenosti vo vzťahu k rôznym krajinám. V niektorých krajinách e, hovoríme hlavne o otázkach e, právneho štátu, migrácii, sociálnom dumpingu inde a podobne. Takže ďalšou dôležitou charakteristikou rozpočtu bude flexibilita. Mnohé krajiny sa dožadujú väčšej flexibility. Ide o to, aby sme dosiahli kompromis v týchto jednotlivých otázkach a ďalší dôležitý bod e, je otázka vlastných zdrojov. Tu som zaznamenal jasné signály vyslané z Európskeho parlamentu, ktoré sa tohto týkajú. Znamená to, že keď hovoríme o tejto dôležitej otázke, Niektorí ľudia hovoria o rozšírení systému ETS, iní zasa hovoria o tom, že sa má debatovať o digitálnych fiskálnych otázkach. Pre iných je dôležité riešiť otázky plastického odpadu a príspevkov na obmedzovanie odpadu a tak ďalej. Takže e, z procedúraného hľadiska, aké sú ďalšie kroky? Ja som predsedom rady a mám mandát vyzvať Európsku komisiu, aby aktívne e, viedla bilaterálne konzultácie s členskými štátmi a ide o to, aby sme sa dopracovali ku, kompromisy a vyhodnot- ku kompromisu a vyhodnotili to, ako sa môžeme dopracovať k záverečnému definitívnemu e, rozhodnutiu. Samozrejme, e, toto v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a predpokladáme už predbežné výmeny názorov s parlamentom. Včera sme mali prvé rokovania s delegáciou parlamentu. Samozrejme vychádzame z inštitucionálnej roli parlamentu na základe zmluv. A ja plne rešpektujem to, že je potrebné hm, skutočne dobre spolupracovať s parlamentom. Takisto sme stručne hovorili o Brexite. Za posledné dva dni Európskej rady sme zobrali na vedomie výsledok volieb a veľmi pokojne sme vyjadrili to, že Európska rada je pripravená spolupracovať s ďalšími